zaradený som e, získal e, na zoznam, e, som získal oznámenie o zozname takže pokiaľ niekto nebude namietať do ukončenia tohto zasadnutia proti tomto zoznamu, tak potom to budeme považovať za schválené. Dobre, ide teraz o dostupnosť kníh pre nevidiacich. Je to otázka na komisiu prvá. Prvá rečnička bude pani Maconi, 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Táto otázka vznikla na základe petičného výboru Európskej únie pre slepých a nevidiacich a títo žiadajú podpis zmluvy, ktorá umožní osobám nevidiacim a osobám zrakovo, postihnutá, osobám zrakovo postihnutým používať formáty v, brailovo, brailovom jazyku a e, ďalší, e, pretože len veľmi malo publikácií prístupných pre túto kategóriu osob. Táto žiadosť sa orientuje e, tak, že najskôr komisia a rada sa postavili proti možnosti podpisu tejto zmluvy. Obidve tieto európske inštitúcie navrhli dohody medzi subjektmi v Európskej únie, únii, alebo len e, urobiť do, e, odporúčanie na dobrovoľnej bázi v rámci Svetovej organizácie pre ochranu ducho, duševného vlastníctva. Toto je skutočne veľmi slabá ochrana a nechráni práva relevantnej časti európskych občanov tak, aby neboli exkludovaní, aby neboli vylúčení. My žiadame voľný prístup ko všetkým publikáciám, pretože toto má kultúrne dopady a aj sociálne dopady. A okrem toho je to takisto negatívny dopad na intelektuálny rast a emancipáciu a nezávislosť týchto občanov. Dôležité vedecké štúdie poukazujú na to, že používanie brejlového písma ktoré nevidia, sa nevidiaci učia už ako deti, mu pomáha rozvíjať komunikatívne schopnosti a, a umožňuje mu lepšiu formáciu osobnosti, for, lepšie formovanie osobnosti. Takže a, takisto nakladanie autorskými právami v prospech týchto osôb je dôležité pretože inak je práve táto kategória našich občanov diskriminovaná. To, čo hovorí komisia a rada, to ide proti stratégie 2010-2020 práve v oblasti eh, postihnutých osôb a nezohľadňuje skutočnosť, že tu je istý potenciál na využívanie a parlament o tomto hlasoval maj minulého roku. Takisto to nezohľadňuje prerogatívy, ktoré hlása a bráni tento parlament. Určité princípy, takisto to porušuje princípy dohody OSN o zaručovaní základných práv. Je veľmi ťažké chápať, prečo komisia v takejto citlivej oblasti mení svoju orientáciu, pretože v celom rade zmluvie signatárom a týka sa to tak ochrany e, práv duševného vlastníctva, ako aj iné. A momentálne, e, čo sa týka komisia, e, komisie pre autorské práva Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo, sa diskutuje o návrhu zmluvy, ktorá sa tohto dotýka. A preto žiadame revidovanie pozície komisie a rady, pretože si kladieme otázku, ako je možné, že práve dnes rada a komisia diskutujú o postupoch Európskej únie proti diskriminácii. Diskutuje sa o novej právnej úprave, ktorá sa týka boja s diskrimináciou predovšetkým u postihnutých osôb a na rovnakej pôde sa tieto dve inštitúcie vyznačujú nevyužívaním príležitosti na prekonanie tejto prekážky. My môžeme vždy diskutovať o ekonomických dopadoch, ale v každom prípade musíme zachovávať základný princíp, ktorý hovorí o tom, že ekonomické dôvody by nemali nikdy prevládať nad dôvodmi, ktoré sú spojené s ochranou základných práv. A práve preto výbor, ktorému predsedám, sa rozhodol, že predsedníctvom otázky na ústne zodpovedanie. E, interpelujeme tieto inštitúcie a budeme sa snažiť zmeniť stanovisko týchto dvoch inštitúcií, teda Komisia Európskej únie, tak, aby bolo spravodlivejšie ako aj stanovisko, ktoré nedávno tento parlament vyjadril. Ďakujem. Srdečná ďaká, hovorí pán predsedajúci, všetkým za dodržanie rečníckého času. Ako ďalší, pán komisár Barnie na 3 minúty vážené dámy a páni, pán predsedajúci. Pani Maconi, ďakujem vám. Čo sa týka výnimky z autorského práva v prospech nevidiacich a zrakovo postihnutých, to je práve diskusia, ktorá momentálne prebieha. Európska únia má medzi e, svojimi hodnotami aj ochranu práv postihnutých osôb. A ja som eh, mal príležitosť už diskutovať s pani Macony a účasť postihnutých osôb v kultúrnom živote tá musí byť realitou. A oni sú súčasťou e, života e, Európskej únie a súčasťou kultúry. Vy sama ste pripomenula, že máme stratégie 2010-2020 prospech postihnutých, pretože podporujeme plné a efektívne uznanie e, práv týchto postihnutých osôb, tak ako sú tieto práva uznávané predovšetkým v rámci dohody OSN o právach postihnutých osôb, ako aj ich garantujú garantuje listina základných práv. Takže toto je vec, ktorú garantujeme a diskusie, ktoré prebiehajú v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Čo sa týka o čo sa týka práv nevidomých, ktorých sa vaša otázka týka, nevidiacich, pardon. Ehm, takže časť tej otázky sa eh, týka potreby záväzného právneho nástroja, ktorý by tvoril výnimku uh, Um, z autorského práva v prospech zrakovo postihnutých a nevidiacich. Cieľ však, ktorý chce chceme um, dosiahnuť, to je áno alebo nie pre medzinárodnú zlovu, ale bez ohľadu na to, ako prebieha táto diskusia, musíme byť tiež pragmatickí, musíme sa zameriavať na konkrétnejšie a urgentnejšie otázky. Teda tento text, ktorý je momentálne na stole, či je schopný prinášať praktické, osvedčené a efektívne riešenie pre uh, nevidiacich. Pretože čo sa týka Európskej únie, to právo, ktoré momentálne platí, a ešte pripomínam, že všetky členské štáty zaviedli výnimky, v prospech nevidiacich v súlade so, s listinou eh, pre, ľudské práva, eh, pre základné práva a so smernicou o eh, autorských právach. Tu sú prijaté konkrétne opatrenia, aby sa na úrovni Európskej únie podporila spolupráca medzi držiteľmi týchto práv a organizáciami, ktoré re, prezentujú nevidiacich. My e, nad rámec tohto však potrebujeme ešte efektívnu spoluprácu medzi tvorcami a organizáciami pre nevidiacich, aby e, boli tieto knihy čo najskôr prístupné vo formátoch, ktoré sú viac prispôsobené práve tejto skupine osob, ktorá ich potrebuje. Samozrejme, my im sa snažíme poskytnúť tie diela v tejto forme, toto je urgentná potreba, ale musíme jednoducho identifikovať najlepšie riešenie, ktoré bude konkrétne a rýchle táto e, diskusia musí e, tvoriť predpoklad na to, aby sa zúčastnené strany e, mohli rozhodnúť, aký právny nástroj zaviesť, či to bude zmluva alebo odporúčanie. Ja som otvorený obidvom týmto možnostiam. Európska komisia sa zapája do konštruktívnej diskusie. My sme e, prispeli e, do diskusie tak, že e, sme s podporou ďalších štátov navrhli jednotný text, ktorý by nahradil štyri existujúce texty, Eh, ktorý, a ktorý privítala aj celosvetová únia pre nevidiacich. Avšak čo sa materiálne a vecného obsahu týka, tu by sme mali ísť ešte ďalej. Na poslednom zasadnutí Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo organizácia požiadala, aby sa viedli diskusie týkajúce sa obsahu tohto textu, ktorý musíme urychlene vylepšiť. Čo sa toho vylepšenia týka? Eh, tieto požiadavky boli eh, našim partnerom oznámené písomne a my vyzývame všetkých účastníkov tejto diskusie na to, aby eh, ich hneď začali hovoriť o problémoch, ktoré ich zaujímajú. Ja som osobne viedol dialog aj s organizáciami pre nevidiacich a samozrejme chcem diskutovať so všetkými vládami Európskej únie, aby postupovali rýchlejšie a hľadali konkrétne riešenie a vyriešili tento problém v tom zmysle, aký uvádzate vo vašej otázke. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Pán Basesku. Pani Basesku. Ďakujem, veľmi vítam iniciatívu pani Macony pri predlož, predložiť túto ústnu otázku je, v Európskej únii žije asi 13 miliónov ľudí, ktorí majú určitý problém so zrakom alebo nejaký zrakový postih, preto je dôležité, aby tieto osoby eh, mali, aby nebolo bránené v prístupe ku knihám, pretože je to preložité pre nich, pre ich vzdelávanie, pre ich, preto aby sa dostali na pracovný trh. Čísla však naznačujú, že menej ako štvrtina týchto osôb si dokáže nájsť prácu. Takže mali by sme využiť technológie, aby sme zvýšili počet, e, počet kníh, ktoré budú k dispozícii e, slabozrakým a nevidiacim. Ehm, toto si však vyžaduje určité formáty. Sú, existujú aj knihy, ktoré sú napísané v brejlovom písme a takisto existujú elektronické knihy. Avšak e, nemáme rámec, ktorý by umožňoval publikovanie týchto kníh e, v takýmto spôsobom. Preto volám e, po komisii a rade, aby robili všetko preto, aby umožnili výnimku pre výnimku z um, autorských práv pre takéto prípady. Myslím si, že takisto by bolo dobre, keby si uh, vymieniali postupy členské štáty. A v mojej krajine napríklad uh, knižnice majú, um, zdarma poskytujú knihy pre slabozrakých a nevediacich občanov. Tiež by bolo treba, aby vydavateľstva takisto sa e, udelili výnimku pre takéto knihy z patrovských práv predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalší nasleduje pán Michael Cashman na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár Barne. Ja viem, že vy nemáte čas na diskrimináciu. Ja vás poznám. Ja viem, že vy obhajujete princíp e, k, princíp rovnosti. Takže preto si myslím, že potrebujeme pozitívny um, prístup, musíme zabezpečiť e, tento hlad slavozrakých a nevediacich po knihách, musíme uspokojiť. Je, je tu je, po, väčšina krajín sa pripojila k, e, k tomu, že bolo by dobre, keby to bola zavedená povinná um, právne záväzná um, zmluva alebo dohoda, avšak e, tieto osoby sú obeťami e, celosvetového hladu týchto osôb po knihách. E, ale vieme si predstaviť svet, dnešný svet, ktorý, alebo svet, ktorý, v ktorom človek nemá prístup ku, ku dielam Shakespearea a podobne. Takže by som naliehala, aby ste urobili všetko, čo máte, je vo vašich silách. Eh, predseda, ďakujem pekne teraz v mene ALDE. Na minútu 30 má slovo pani Mariana Harkin. Ďakujem pekne. Za posledné dva roky sme počuli v tomto parlamente množstvo diskusí o rôznych e, e, šesťbaličkoch a dvojbaličkoch a takých baličkoch a treba dodržiavať pravidlá, keď ide o peniaze. Ale čo sa týka osôb, ktoré majú nejaký postoj a podobne, doteraz nám bolo stále povedané, že na všetky, že dobrovoľné e, prístupy sú lepším riešením. Pán komisár, vy ste identifikovali, že treba nájsť tie najlepšie riešenia a že vediete konštruktívne diskusie. Avšak komisia ako si neumožňuje e, alebo lepší prístup alebo zlepšenie situácie pre e, nevidiacich a slabozrakých občanov. Takže ja si myslím, že treba čo najskôr rokovať. V mojej krajine, v Írsku, Národný sves pre nevidiacich osôb, že tí čelia naozaj hladu po knihách a iba veľmi malý počet kníh je, je vo formáte, ktorý dokážu čítať. Um, jednoducho takisto aj prác, je tu aj práca Európskej únie slabozrakých, práca parlamentu, práca OSN a podobne. Myslím, že títo všetci vám dávajú cestovnú mapu, pán komisár, čo robiť ďalej a myslím si, že vy by ste sa teda touto cestou mali ubrať. Predseda, ďakujem pekne, ďakujem aj za tých 10 sekúnd, čo ste ušetrili. Ďalší má slovo pani kolegyňa Auken na minútu 30. Pán komisár. Nechcem opakovať to, čo tu už bolo povedané o tomto probléme, pretože je to obrovský problém, dokonca je to škandál. Vy ste predložili stratégiu, ale prakticky sa nič nestalo. Nič sa nestalo v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, pretože tu odznievajú len pekné slova a tak e, myslím si, že pán kolega Cashman sa k vám ešte prihovaril veľmi priateľsky. Ja si myslím, že na, treba na vás tlačiť, aby sme naozaj dostali nejaký systém. To predsa nie je možné, že tu tak niekto príde a po, pekne nám porozpráva, že musíme sa porozprávať našimi partnermi a podobne. Toto všetko je len bla bla bla. V skutočnosti sa nič nestalo. To sme hovorili aj v minulosti a to opakujeme aj dnes. My ako parlament sme zjednotení v tomto a aj ostatné členské štáty sú, sú nad, s nami na jednej jednej lodi. Čiže nie je možné, ak by sme sa z toho nejakým spôsobom vyhovárali. Jednoducho ide o zmluvy, aby tie zmluvy boli záväzné a nie, aby sa tu prijímali len nejaké také soft zákony, ktoré sú nezáväzné a podobne. Tu nejde o to, aby e, ide tu o pre všetkým o to, aby mali jednoducho osoby nevidiace a slabozránke rovnaké e, možnosti, ako majú všetci ostatní. Tak ako aj povedal pán kolega Cashman, že to nie je možné, že toľko veľa osôb nemá možnosť prístupu k takým veľkým dielam svetovej literatúry a podobne. Takže dúfam, že to budete vážne, pán komisár. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje za EFD pán Morgan na jedno a pol Ďakujem, pán predseda. Vítajte. Pán komisár Panier, nedávna štúdia, ktorá bola publikovaná v Taliansku, hovorí, že slepí alebo nevidomí alebo slabozraky si prečíta 9 kníh ročne. Ale 30 čítateľov čítajú každý deň, takže čítanie je kriticky dôležité pre ľudí, ktorí sú zrakovo postihnutí. Podľa mňa je smutné, že by sme chceli obísť takéto záležitosti týkajúce sa copyrightu, digitálnych formátov, nových technológií. Tieto by predsa mali enormne zvýšiť prísun takýchto materiálov, ale zdá sa, že copyright je neprekonateľnou prekážkou a má negatívny dopad na rozhodnutia, ktoré robia vydavatelia. Musíme nájsť dohodu v ktorej budú výnimky pre tieto knihy. Medzinárodná zmluva, ktorá bude záväzná, aby sme sa vyhli potenciálnej diskriminácie. Knihy sú kultúrou a ľudia, ktorí sú postihnutí, zrakovo postihnutí, by mali mať rovnaké práva ako všetci ostatní, aby, si, aby aj oni mohli využívať tieto vzácné príležitosti na dotyk s kultúrou. Často táto príležitosť je využívaná zra- slabozrakými. Odporme ich ďakujem. Teraz je prvé kolo ročníkov. Pán Becker je prvým z nich. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako člen tohto výboru vystupujem, za, vystupujem proti nezáväznú úpravu cez práve zmysle e, uznesenia zmysle rezolúcie pani Mazoni si myslím, že je dôležité, že veľmi skoro e, budete mať z našej strany dokonca ďalšie kroky. My, sme, my chceme e, tam mať aj online oblasť. Viem, že niektoré krajiny, ako je Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, už podnikli ďalšie kroky a ako nám sa to bude týkať oblasti online, tak to bude ešte virulentnejšie. Takže Samozrejme, niektoré tieto oblasti sú v Európe upravené. Samozrejme, klesá počet e, zrakovo postihnutých e, vďaka novým medicínskym možnostiam, ale ja ako člen petičného výboru vás žiadam, aby ste e, dostali požiadavkám tejto skupiny postihnutých osôb a aby ste im umožnili prístup ku kultúrnemu dedičstvu číslo 1 ku knihe. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Ako ďalší má pani Prenega slovo na minútu. A to položená otázka zdôrazňuje to, že tí, čo majú copyrighty, často zadržiavajú tok informácií Ľudia, ktorí sú slabozraky, majú to, to, to isté právo na prístup ku knihám ako vy alebo ja, ale ich právo sa poškodzuje, títo ľudia žijú v kultúrnom hlade. Asociácia pre dyslekciu v Európe, konkrétne v Írsku, predložila petíciu Európskemu parlamentu a dokonca aj parlament sám často apeloval na komisiu a radu, aby vytvoril záväznú právnu normu a túto aplikoval na organizácie intelektuálneho vlastníctva, aby sa prekopala istá cesta pre týchto postihnutých ľudí. Odborníci poskytujú pripomienkové konanie a argumentujú, že takáto legislácia by umožnila kopírovanie, e, šírenie kníh aj pre zrakovo postihnutých ľudí. Bolo by to pre nich mimoriadne závažné a dôležité. Je to dôležité pre mňa aj pre každého by to malo byť v tejto snemovni. Striečná vďaka ako ďalší na minútu pán Berlinger. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, to, čo my tu chceme, to je nová zmluva. My e, samozrejme chceme, aby sa urobili a výnimky pre zrakovo postihnutých a slepých a nevidiacich teda, toto nie je uh, láska k blížnemu, to je ich základné právo, toto nie je žiadna charita. A Európska únia doteraz nebola veľmi aktívna v tejto veci ani Európska komisia. Podľa môjho názoru um, sme postupovali príliš konzervatívne. Dokonca tu boli pokusy viac menej bojkotovať túto zmluvu. Takisto uh, poukazujem na pozmeňovacie návrhy, ktoré boli podané v Ženeve v novembri, uh, vďaka ktorým sa uh, E, takisto zamedzilo, e, zamedzil postup od slov ku konkrétnym činom. My takúto zmluvu jednoducho potrebujeme. My nepotrebujeme právne prekážky, ktoré by zabraňovali, aby sa e, šírili knihy v brálovom písme alebo v elektronickom formáte. Predsa táto zmluva skutočne neznamená porušenie autorských práv. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Pani Blinkeviču, to je jedna minúta. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. V Európskej únii žijú milióny ľudí, ktorí potrebujú mať prístup k knihám v rôznych formátoch, v digitálnom formáte alebo v brailovom písme. Avšak tieto knihy nie sú veľmi zaujímavé pre vydavateľstva, preto asi len 5 kníh je, forma, je pri, k dispozícii v takom formáte, ktorý môžu čítať eh, eh, nevidiaci alebo slabozraky. Preto sú tu určité nedostatky v legislatíve. Pán komisár, nemyslíte si, že keď chcete zmeniť situáciu, nemali by sme zmeniť teda zákony o autorských právach, ktoré by umožnili potom zbie kníh Európskou úniou aj inde? Preto by som chcela, aby sme podporili e, záväznú knihu, ktorá by umož... záväznú zmluvu, ktorá by umožnila e, pos... prísť dostupnosť kníh e, v širokej škále tak aby boli k dispozícii aj nevidiacim a slabozrakým. My sme o toto žiadali. My o toto žiadame. Herzlichen Dank. Riečná vďaka. A teraz prejdeme k postupu KHDI. Máme samozrejme viacej tých, eh, ktorí žiadajú o slovo, ako máme čas. Máme len 5 minút. A preto navrhujem, máme tu 10 rečníkov, to znamená, že z každej politickej skupiny vrátane eh, nezaradených zoberiem eh, na radu jedného, takže budeme mať 7. Pokiaľ sa každý z vás bude držiavať času, a teda dodrží jednu minúta, tak budeme môcť zobrať na rad aj tých ostatných troch. Pokiaľ nie, tak sa poďakujte svojich kolegov. Ako prvý, pán Kuza, minúta. Kuša. Pani Kuša. Ďakujem. Pán Kuša, pardon. Vo všeobecnosti si v spoločnosti myslíme, že a že e, takáto schopnosť prekonávať bariéry e, predstavuje určitú rampu. To veľmi nesúhlasí, pretože určitú, e, určitá časť ľudí, ktorí sú postihnutí, nemajú prístup k informáciám a to sú vlastne postihnuté osoby a slabozriaky a nevidiaci, o ktorých tu hovoríme. Chcel by som vás poprosiť, pán predseda, aby ste do zápisnice zaznamenali. Ja mám svoju tlmočníčku, ktorá eh, prekladala, ktorá eh, tlmočila eh, do posunkovej reči. Ja som ju požiadala, aby nakrátko prestala, aby ste videli, aké ťažké to je, keď nemáte prístup k informáciám. Ďakujem. Srdečná vďaka, pán Koša. A ako ďalšia pani Tykao na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takže menej ako 5 kníh, ktoré sa vydávajú v Európskej únii, e, sú dostupné pre nevidiacich a slabozrákých a, táto skupina osôb musí mať takisto prístup ktoré, e, k tým e, knihám a tlačovinám, ktorý, ktoré sa vydávajú, či v bravom písme alebo na elektronických nosičoch. Doteraz k tomu nemajú prístup. Samozrejme sú knižníci, ale knižnice musia mať príslušné počítače, počítače, ktoré sa hodia aj na používanie pre nevidiace osoby. Takže musí me umožniť prístup pre, k takýmto tlačovým dielam v elektronickom formáte. Väčšina z takto postihnutých osôb nie je schopná pracovať. To znamená, že tá potreba dostupnosti k informáciám je oveľa vyššia ako u iných. Ide aj o to, aby sme možno zverejnili elektronický katalóg o diel, ktoré sú dostupné pre takto postihnuté osoby. Samozrejme, čo sa týka aktorských práv, potrebujeme aj špeciálne práva. E, ďakujem. Pani Bilbao, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, dnes vás počúvaj mnoho nevidiacich a slabozrákých osob. Stratégie 2010-2020 e, tieto majú odburávať prekážky, ale doteraz e, je prístupných len 9 e, z týchto kníh. No a pre túto skupinu ľudí je to veľmi ťažké formovať svoju osobnosť, vzdelávať sa, čítať, pretože im chýbajú nástroje, ktoré by im k tomu pomáhali. A teraz nám je veľmi ľúto, že musíme od vás počuť, že vy Eh, my, pardon, my chceme od vás počuť, že pracujete na záväznom, na záväznej zmluve, aby sa tieto bariéry eh, odbúrali. Vy ste komisára, musíte sa jednoducho zasadzovať za presadenie takéhoto záväzne, eh, takéto záväznej zmluvy a nezabudnite prosím na jedno, my všetci sme potenciálne postihnutí. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hovorí pán predsedajúce, pani, predsedajúce, pani Lichtenberger na minútu. Ďakujem. Srdečná ďaká, pán komisár. Vaša odpoveď ma skutočne sklamala. Vy e, zrejme chcete e, zostať pri e, starom systéme, kedy sa musí komplikovo vyjednávať a v podstate nebude e, poskytnutý žiadny ďalší prístup k literatúry, literatúre a nebudeme mať e, viac možností pre e, zrakovo e, e slab, e, zrakovo postihnuté osoby a nevidiacich. Pre mňa, pre mňa ako člena Európskej únie. Je to krok vpred, kedy sa blokujú cesty, pretože všetci ostatní, pričom všetci ostatní partneri sú ochotní ísť e, krok vpred. Pre vás by to bola výborná šanca, ale my vidíme, že vy, nie, vy si musíte uvedomiť, že vy si musíte uvedomí, že nebo, nemáte bojovať za práva e, tých, ktorí majú autorské práva, ale že sa musíte zastávať ľudí, e, ktorí sú e, zrakovo postihnutí a ktorí by mali mať prístup k tomuto kultúrnemu dedičstvu. Apelujem na vás, odburávajte bariéry a súhlaste prosím s, so záväznou zmluvou. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, ako ďalší pán, pani Svinburn na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam návrh na uznesenie, ktoré vyplýva z petícií občanov a myslím si, že musíme uznať aj, že knihy a ostatné dokumenty musia byť v dispozícii slievidiacim a slabozrakým občanom. Nedávne štúdie povedia, e, že asi len 5 e, tisíc najznámejších e, kníh je k dispozícii takýmto občanom avšak e, technológie by mohli e, viesť lepšiť situáciu Musíme zabezpečiť, aby tieto technológie však boli vhodne financované, tak aby naozaj e, nových e, týchto počítačových možností by mohli mať e, nevediaci a slabozraký prospech, ale musíme zabezpečiť, aby tie zariadenia a počítačové aplikácie boli vyvíjane a takisto, aby sa na to našli aj peniaze a mohli tým pádom mať prístup k literatúre. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Ďalší má slovo pán Paška na jednu minútu.

Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som za akúkoľvek iniciatívu, ktorá podporuje e, osoby s postihom, v tomto prípade slabozrakých a nevidiacich. Ja si myslím, že Európska únia má povinnosť e, pomáhať e, týmto osobám. A je to ducho, je, všetky inštitúcie musia tlačiť na svetovú organizáciu, aby zabezpečila právne záväznú zmluvu. Ehm, je tu však eh, asi 5 miliónov ľudí, ktorí vlastne sú v takomto hľado, eh, hľade po knihách. Predseda, ďakujem pekne pani Sinclair. A eh, teraz táto solidarita funkcionovala. No získali sme určitý čas, takže môžeme dať aj slovo aj ďalším trom rečníkom. A teda dávam slovo pánovi Járovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým vysilovým predrečníkom. Ja som eh, mojej kolegyne Rama, eh, pani eh, Maconi veľmi vďačný za to, že sa tomu venuje, pretože táto organizácia upozorňuje na základné práva a zmluva Európskej únie poukazujú tiež na to, že by sme mali, ne, mali zabrániť porušovanie, základ, porušovanie základných práv a preto sa musíme e, zasadzovať za ochranu takýchto práv aj voči organizácie pre autorské práva. E, v minulom roku sme už hovorili a diskutovali o právne záväznom riešení. Pán komisár preto vlastne Eh, skutočne eh, trápi našu trpezlivosť. Musíte jednoducho skutočne eh, rešpektovať vôľu tohto parlamentu a zasadiť sa za to, aby vznikol, vznikla právne záväzná zmluva. Čas dozrel. My skutočne musíme hovoriť len o právne záväznej zmluve. Ďakujem. Pán kolega, ako ďalší? Pán Romeva Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som chcel niečo povedať, pretože ja som uh, prekvapený. 30 miliónov ľudí v Európe majú ťažkosti s knihami, 5% zo všetkých kníh sú uh, k dispozícii len v tých bohatých krajinách, v tých chudobných krajinách ani len nevieme, aké tie čísla v skutočnosti sú. Takže musíme, nesmieme skrývať za nejaké ekonomické argumenty, namiesto toho, aby sme bránili základný princíp. A teraz sa pokúšate tu naštrtávať nejaké problémy, namiesto toho, aby ste sa zasadili na presadenie tejto zmluvy na medzinárodnej úrovni. Osoby e, s postihnutím musia mať prístup e, k čítaniu, títo ľudia majú hlad po knihách a keď e, to komisia nezastupuje a, a rada tiež. Vy musíte jednoducho na medzinárodných grémiách pokračovať tieto diskusie. Musíme niečo urobiť a my dúfame, že táto diskusia povedie nakoniec k tomu, že názory, ktoré sú momentálne veľmi variabilné, že sa zmenia. A záverom pani Vertman, jedna minúta. Pán predseda, pán komisár, je to 30 miliónov osôb v Európskej únie, ktoré sú zrakovo postihnutí a my jednoducho musíme zaručiť, aby mali neobmedzený prístup ku knihám. Ja to vyjadrím trošku inak. Zrakovo postihnutí musia mať v týchto časoch, kedy sa snažíme o lepšie vzdelávanie, lepšie eh, ďalšie vzdelávanie nemajú, my, my vlastne exkludujeme zrakvo postihnutých z týchto možností. Toto musí prestať. Skutočne zasadzujte sa zázrakovo postihnutých. poskytnite im túto šancu a zastaďte sa za presadenie tejto zmluvy. Srdečná vďaka pani kolegyne. Pani kolegyňa, teraz máme ešte dve minúty. Pán komisár Barnie má uh, slovo v mene komisie. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. všetkým ja som veľmi rád, že sme tu svetkami naozaj kritických vyjadrení, naozaj vášnivých vystúpení a vy všetci kričíte na komisiu, aby konečne už niečo robila. Takže ja to, čo ste povedali komisii, ja sa z toho veľmi teším a ma to povzbudzuje, ale dovolte teraz, aby som povedal veľmi opatrenie, pretože toto je vec, ktorou, na ktorej mi veľmi osobne aj záleží, aj z osobných dôvodov. Naozaj naozaj záleží mi na osobách s postihom bez ohľadu na to, aký druh postihu osoby majú. A tak ako povedala pani Harkin, na, ktorá sa odvolávala na európske e, združenie osôb s postihom, že aj oni všetci hovoria, že musia mať právo rovnaké práva, ako majú ostatní občania. Potom aj ostatné nie, pani Morganti, pani Bazesku, pani Vrinkevičite, pán Romeva, všetci eh, citovali čísla, koľko miliónov občanov má postih eh, súvisiaci s, so zrakom a aké majú teda práva. A by som sa teraz ešte vrátil späť k tomu, čo povedal pán Cashman. Um, momentná, momentálne existujúca diskriminácia je netolerovateľná. A ja by som to isté chcel povedať aj pani Swinburne, aj pani Prendergast, ktorí e, ktoré sa vyjadrovali na túto tému. My vlastne vedieme dialog s našimi medzinárodnými partnermi. A Európska komisia sa veľmi cíti povzbudená tým, čo, povedal Euró- čo povedali z, um, poslanci Európskeho parlamentu a budeme um, takýmto spôsobom postupovať. Ja som e, za takúto právne záväznú zmluvu, ale chcel by som vás ešte predtým, než sa o to budeme pokúšať, poprosiť o nasledujúce. My jednoducho musíme identifikovať obsah textu, ktorý naozaj bude prinášať uspokojivé riešenie problému e, osôb s postihom a ich e, disk- diskriminovania. Ja som praktik, ja e, som pragmatickým, teda ja som už o tom rokoval so združeniami nevidiacich a slabozrakých občanov. Nedávno som sa stretol aj v Španielsku s takýmto združením aj v Bruseli. Takisto som sa stretol aj s ľuďmi z organizácie um, VIPO, teda Svetovej organizácie pre ochranu duševného vlastníctva. Um, pani Auken, vy ste menovali um, vydavateľstva eh, že je potrebné zabezpečiť také štruktúry, ktoré umožnia um, prístup nevidiacich a slabodrakých um, ku knihám v celej Európskej únii. To znamená, že z to môže byť vyžadovať výnimku z autorských práv. Um, a ja teraz vám poviem, čo urobím. E, budem najprv e, spolupracovať s týmito združeniami nevidiacich a slabozrakých osôb a vydavateľstvami, aby sme pokúsili sa pripraviť dobrý text pre túto zmluvu, ktorá by mohla byť právne záväzná. Ten kompromisný text, ktorý bol pripravený, e, ktorý zatiaľ existuje, je v má veľké nedostatky z hľadiska toho, aký pokrok chceme dosiahnuť. E, jednoducho to musí byť niečo, čo bude v poriadku, a keď odpovedám pánovi Paškovi a pani Harkin na ostatným, alebo všetkým vám, že chcem vám povedať, že chcem dosiahnuť skutočný pokrok že jednoducho chcem, aby to bolo niečo veľké a nie s nejakým obyčajným textom, ktorý pripravuje často komisia, ktorý je len čisto právnický alebo čisto technický, ale chcem, aby to bolo skutočne niečo vysoko kvalitné, aby sme pripravili taký text, ktorý bude akceptovateľný a naozaj prinášať pridanú hodnotu. No už ako môžeme dosiahnuť teraz eh, takúto eh, právne záväznú dohodu? Potrebujem doho- súhlas rady, potrebujem aj eh, súhlas komisie, ale predovšetkým potrebujem ale mandát, aby som mohol rokovať o takejto právne záväznej zmluve. Samozrejme, že mm, ako tu odznelo, že členské štáty s týmto súhlasia. Tu nám myslím pani Auken povedala, že všetky sú, členské štáty s tým súhlasia. A však, ale ja viem, že tomu celkom tak nie je. Ja mám iné informácie, pretože existujú niektoré členské štáty z rôznych dôvodov nesúhlasia e, s takouto právne záväznou zmluvou. A ja by som určite veľmi rád bol, keď pôjdem na radu, alebo keby som takú, takýto mandát od rady dostal, lebo inak nedostaneme, e, nedosiahneme žiaden pokrok takže budeme musieť presvedčiť aj tie členské štáty, ktoré doteraz nesúhlasili. Ja sa s každým do vládou stretnem individuálne a na budúcej rade um, budem sa snažiť získať tento mandát, aby som mohol dosiahnuť zmenu situácie. Takže takýmto spôsobom ja k tejto otázke pristupujem. Ehm, takisto pripravím aj návrh pre ostatných komisárov a požiadam o ich e, súhlas. Ehm, takisto budem spolupracovať s ostatnými vládami na rade. Viete, že ja nie som žiaden konzervatívec. Takže veľmi vítam vaše uznesenie a ja to hovorím aj osobitne pani e, Macony aj pánovi e, Košovi, ktorý jasne sa vyjadril za zmluvu, za správne záväznú zmluvu. Takže toto je situácia a ja vám prinesiem potom informácie. Takže ja urobím všetko preto, aby e, sa táto vec posunula ďalej, aby to bolo v súlade s chartou základných práv a budem pracovať týmto smerom v najbližších týždňoch. Predsedajúci, ďakujem pekne, ďakujem pánovi komisárovi za naozaj vyčerpávajúcu odpoveď. Um, myslím si, že v závere bol pripre, bude pripravená predložený návrh na uznesenie k výboru pre petície a hlasovanie o tomto bude zajtra o 12. Rozpráva sa týmto skončila. Ďalší bod programu e, je správa pána